uvedené v e, zápisnici z tohto zasadnutia. Dve písomné vyhlásenia, vážené dámy a páni. Podporila väčšina členov, ide o, o 20, číslo 26 z roku 2012 na podporu iniciatívy Global Zero na, e, e, za účelom úplného nukleárneho odozbrojenia. Kolegovia e, Falaza, Bütikofer, Silvestris a Zemke boli predkladateľmi. Ďalej bod 28 iniciatívy proti mobbingu a násiliu na školách od kolegov Kumucakos, Alvaros, Angelili, Badilia, Ikočet a Taylor a e, tieto vyhlásenia majú podporu e, členov a spolu e, s tými, kto ich e, podpísali. To bude uverejnené v zápisnici. Bolo mi povedané, že pán Valenza si žiadal slovo k tejto problematike a tiež kolega Komucakus. Najprv teda kolega k iniciatíve Global Zero. Nech sa páči, pán kolega, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som, chcel by som poďakovať každému, kto podpísal toto uznesenie. Takáto iniciatíva vyžaduje dôveru a preto musíme pracovať plece pri pleci a oslobodiť svet od jadrových zbraní. Tato, toto písomné vyhlásenie má ukázať, že je to iba pozostatok minulosti a musíme svet vytvoriť lepší pre budúce generácie. Je čoraz viac prípadov, kedy plutónium sa zneužije a chýba a preto nebezpečenstvo je akútne, že je možné, že tieto zbranie dostanú do rúk strany, ktoré nie sú žiaduce, aby mali takéto zbranie. Som proti jadrovým zbraniam a myslím si, že Európska únia by mala prispieť k tomu, aby jadrové zbranie na svete neboli. Poučme sa z našich chýb. Dlžíme to našim voličom, budúcim generáciám. Ďakujem vám. Ďakujem pekne, pán kolega Valensa. A teraz k eh, bodu 28, Európsky deň eh, proti mobbingu a násilu na školách. Má slovo kolega Kumucakos. nech sa páči. Ďakujem pekne, vážené kolegyne a kolegovia. Karolína, žiačka z Talianska, E, pred tromi týždňami ukončila svoj život, pretože e, bola e, opakovane zastrašovaná spolužiakmi. Nie je to prvá udalosť tohto druhu a určite nie je posledná. Tento fenomén sa v ostatných rokoch veľmi rozšíril. Domnievam sa, že verbálne, ale aj fyzické násilie na spolužiakoch a na mladých ľuďoch musíme ukončiť, pretože v opačnom prípade bude situácia ešte komplikovanejšia a najlepšou cestou je prevencia, aby sme to e, všetko vykorenili e, od základu. Ale najprv je potrebná príslušná diagnóza. Za týmto účelom bude slúžiť e, táto deklarácia, ktorú podpísali mnohí kolegovia. Eh, nechceme, aby viac k takémuto niečomu na školách došlo. Ďakujem všetkým, ktorí so mnou spolupracovali a od samotného začiatku podporovali túto iniciatívu. Myslím si, že dnes v Európskom parlamente sme eh, vyhrali eh, bitku a vyhráme aj vojnu. Poprosím vás o pozornosť. V súvislosti s týmito dvoma vyhláseniami vás chcem upozorniť na nasledovné plenárnymi uzneseniami e, sme e, rozhodli e, o pomerne rozsiahlých zmenách oproti písomným vyhláseniam. Zo skúsenosti, keď som už dlho členom parlamentu, takéto zmeny sa zakotvia v mysliach našich kolegov s určitým časovým posunom. A Často sa nás kolegovia pýtajú e, k e, uzneseniam, e, ktoré boli prijaté s veľkou väčšinou a ani tie e, stolčeky tu viac nie sú, ktoré tu kedysi boli, kde bol vždy text toho, čo ste podpisovali a e, kolega sa ma na to pýtal, pýtal a ja som povedal, preto, pretože ste sa tak e, rozhodli. Čiže k článku 123 rokovacieho poriadku sme vám dali k dispozícii informácie k zmenám postupov pri takýchto písomných vyhláseniach. Takže všetci eh, ste to dostali, respektíve to ešte dostanete. A teraz prejdeme k programu. Mám tu zatiaľ len jednu zmenu. Hlasíte sa k programu. Takže najprv si prejdeme program a potom vám dám slovo. Takže